Do rozpravy dávam slovo spravodajcovi. Nech sa páči na 4 minúty. Pani predsedajúca, vážená pani komisárka, naša dnešná rozprava má dosť významný predvývoj. Európsky parlament aj rada v minulosti eh, prijali dve významné rozhodnutia, ktoré nás dostali do tejto momentálnej situácie, že musíme veľmi rýchlo rozhodnúť o takomto návrhu. Poprvé, väčšina Európskeho parlamentu schválila, že krajina ako Ekvádor, na ktorej nezávislá hospodárska a sociálna politika sa snaží ostraňovať chudobu a má priemerný príjem 4000 dolárov na obyvateľa na rok bude vyňatá zo systému obchodných preferencií EÚ pre Ekvádor od 1. januára 2015 začne platiť tento nový systém a po druhé rada odhlasovala a potom následne Európsky parlament že e, dohoda s Kolumbiou a z Peru, ktorá sa pôvodne vnímala ako regionálna dohoda, no, teraz spochybňuje e, účasť Ekvadoru a preto prezident Kora chce uzavrieť dohodu o spolupráci a rozvoji. E, namiesto toho, aby sme spolupracovali s týmito štátmi spoločne, teraz začíname rokovania o prístupe k obchodnému predruženiu. E, žiaľ, toto viedlo aktuálnej situácii a zároveň zmena e, svetových pomerov v niektorých významných komoditách, ktoré Ekvador vyváža, viedli k tomu, že napokon prezident odsúhlasil prístup Ekvadoru k tejto dohode s Peru a s Kolumbiou Mm, veľmi zložitá situácia vnútropoliticky v Ekvádore sa tým môže ešte zhoršiť. Neviem, či to chceme. E, týmto zákonom chceme e, vybudovať akýsi most, e, ktorým by sme prekonali obdobie, kým sa príjme dohoda o voľnom obchode. Chcem v záujme ekvadorského obyvateľstva požiadať, aby sme nestali v ceste tomuto mostu. Ešte chcem upozorniť, že vy, pani komisárka, vo svojej aktuálnej funkcii pri formulácii nariadenia ehm, musíte mať na pamäti vnútropolitickú situáciu v Ekvádore. Ehm, je tu totiž veľké riziko, že eh, tento most sa môže kedykoľvek zrútiť, ak by sa prijali také rozhodnutia v Ekvádore, ktoré by boli nevýhodné pre európskych eh, vývozcov. Toto by posilnilo liberálnu časť vlády z voči ľavici. E, dúfam, že nechceme vyostriť tieto konflikty, e, avšak po výbore sa nám nepodarilo získať väčšinu. E, väčšina na pravej strane politického spektra podľa mňa by nemala znamenať, že upustíme práva parlamentu môcť zaviesť veto voči rozhodnutiu komisie a to napriek podrobnej analýze právnej služby Európskeho parlamentu, ktorá uplatnenie delegovaného aktu odsudila. Preto e, môžem povedať, že ja osobne to považujem za chybu. Môžem len dúfať, že z toho nebude precedens kolegyne kolegovia a predsa len chceme vyzvať, aby ste všetci hlasovali za toto nariadenie a aby obyvatelia Ekvádoru mohli e, čerpať tieto výhody. Ďakujeme pekne, pán Šolc. Teraz dostáva slovo pani komisárka. Opäť nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúce, dámy a páni. Je to významná chvíľa vo vzťahoch medzi EU a Ekvádorom. Pred niekoľkými rokmi e, sa e, rokovania prerušili v roku 2009 a teraz Ekvádor e, prijal veľmi významné politické rozhodnutie v prospech obchodu a integrácie do globálnej ekonomiky. Minulý piatok som sa stretla a spustili sme z ministrom obchodu Ekvádora protokol prístupu Ekvádora k dohode medzi Kolumbiou a Peru z EÚ. E, čo sa týka spoločenského modelu a hospodárskeho rozvoja, toto sa tým veľmi oživí, taktiež sa získajú príležitosti diverzifikovať obchod krajiny, ako aj celú ekonomiku a zvýši sa životná úroveň obyvateľstva. Mali by sme podporovať toto rozhodnutie Ekvádoru a práve preto by sme mali vníma toto nariadenie ako doplnok e, obchodnej dohody. Navrhli sme toto nariadenie veľmi rýchlo po tom, e, čo sa uzavreli rokovania, tak aby nedošlo k narušeniu v preferenciách, ktoré má momentálne Ekvádor. Chcem oceniť e, veľmi rýchle schválenie v Európskom parlamente, že sa rozširujú tieto preferencie a tým zmiernime negatívne dopady na vývoz Ekvádora. Ekvádor, ako viete, ehm, ustúpi z programu GSP Plus koncom tohto roka. Zhruba 60 vývozu z Ekvadora do EÚ e, čerpá dosť významné výhody z tohto programu. nariadenia, o ktorom dnes rokujeme, pre, pomôže preklenúť e, toto obdobie a nastoli väčšiu mieru istoty a predvydateľnosti výrobcom v Ekvadore, ale aj tu v EÚ. Toto preklenutie e, medzi systémom GSP Plus a novou dohodou um, bude znamenať, že neskôr e, cla stupnú a potom neskôr e, klesnú. Um, toto navýšenie cieľ bude mať veľmi významný um, vplyv na podeli na trhu. A hovoríme tu zhruba o 20% navýšenia pre výrobky ako napríklad tuniak, krevety a taktiež zhruba 15% zvýšenie priemerne na základe programu GSP+. Som si vedoma toho, že mnoho poslancov pripisuje veľký význam uplatňovania tohto nariadenia v praxi, najmä čo sa týka požiadaviek na efektívne uplatňovanie e, pravidiel ILO, čo sa týka e, pracovných práv, ale aj ľudských práv, ako aj iných medzinárodných dohôd, ako aj ďalších postupov, e, ktoré súvisia s pozastavením preferencií, ktoré sme im zaručovali. Toto považujeme aj my za dôležité. Hovorila som o tom aj s ministrom, s ktorým som sa stretla minulý týždeň, teda môžete si byť istí, že mm, to budeme naďalej pozorne sledovať a budeme informovať parlament o uplatňovaní týchto ustanovení. E, budeme ochotní informovať vás kedykoľvek, keď nás o to požiadate a chceme zabezpečiť e, čo najväčšiu mieru transparentnosti v celom tomto procese a taktiež chceme čo najviac využívať e, osvedčené postupy, ktoré máme z celého vývoja systému GSP+. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani komisárka. A teraz prvý rečník v mene politickej skupiny je pán Fisas Aišela v mene PP. E Na minútu a pol. Eh, Prezidenta, muchas gracias, komisár. Ďakujem pekne. Pani komisárka, úspešne sa uzavreli eh, rokovania eh, o obchodnej dohode medzi Ekvádorom a Európskou úniou, a to v júli my ako EPP sme presvedčení, že táto dohoda bude veľmi pozitívna pre obe strany, aj keď bude trvať asi dva roky, než vstúpi do platnosti. Od budúceho januára Ekvador už nebude využívať výhody, ktoré ponúka GSP 4. A to by ho vlastne dostalo do nevýhodnej situácie e, pre obchodnú, voči obchodným partnerom E, návrh sa snaží nájsť riešenia. Na INTE sme hlasovali za návrh komisie a to veľkou väčšinou. Bez toho, že by sme predkladali nejaký pozmeňovací návrh, aby sme zbytočne nezdržovali proces vyjednávania. Schválenie tohoto nariadenia umožní, aby dovozcovia i vyvozcovia e, mohli pokračovať vo svojich obchodoch bez toho, že by došlo k zvyšovaniu cla, čo by mohlo spôsobiť nenapraviteľné škody pre ekvadorské i európske podniky. Dúfam, že to zajtra schválime a pánu navrhovateľovi by som chcel poďakovať za e, výbornú prácu. Chcem ešte privítať Ekvador v medzinárodných dohodách o voľnom obchode. Ďakujem. Pán David Martin za socialistov teraz. Ďakujem. Ja tiež chcem poblahoželať pánu Šulcovi za túto prácu. Bolo správne e, priniesť túto tému do pléna. My to podporujeme. Ako sme boli počuli, EÚ je najdôležitejším obchodným partnerom e, pre Ekvádor, pokiaľ ide o mimoropné e, vývozy. Bude tu výrazný dopad na ekonomiku Ekvádoru a bude, to, e, bude tu snaha hľadať, ak by sa tak neudialo, hľadal by Ekvádor trhy s ľahším prístupom ako EÚ. Obchod medzi EÚ a Ekvadorom by mal zabezpečiť, aby obe strany mali prínos. Vítam skutočnosť, že táto Dohoda je recipročná, že EÚ, obchodníci EU budú mať rovnaké výhody ako e, Ekvádorčania. E, vítam to, že sa bude e, používať pravidlo pôvodu a že sú tu zábezpeky pre európskych výrobcov. Myslím si, že pre obe strany je to výborná dohoda. Obom i spravodajcovi, i komisii chcem poďakovať za ich prácu. Ďakujeme. Teraz pána Tremosa Vasils na minútu a pol za a, skupinu a, a ALDE. Ďakujem, pani komis e, pani predsedkynia, vážená pani komisárka. Chcem poďakovať za spoluprácu. Vítam e, hlasovanie zajtra e, o tejto správe po úspešnom hlasovaní v Inte. Potvrdenie tejto dohody pred koncom roka je veľmi dôležitý, pretože mnohé ekonomické kontrakty treba vyjednať s Ekvadorom už teraz pre budúci rok. Kolegovia, myslím si, že dohody o voľnej e, o voľnom obchode e, môžu posunúť e, rast. Vývoz je lepším spôsobom obnoviť ekonomický rast ako riešenie deficitu. Môžu sa otvoriť nové trhy, Môžu sa odstrániť bariéry, aby sa uľahčil vstup na trhy pre e, spoločnosti. Hlasovali sme e, e, proti niektorým pozmenujúcim návrhom spravodajcu, ktoré mohli viesť k odročeniu vstupu do placnosti. Podporujem preferenčný prístup pre tovary z Ekvadoru predtým, než vstúpi FTA do platnosti. Tiež si však myslím, že by to malo byť podmienkou pre Ekvador, e, aby naozaj otvoril svoj trh európskym spoločnosťam. Chcem povedať, že momentálna situácia s Ruskom by nás mala ešte viac viesť k hľadaniu nových potenciálnych trhov v Ázii e, a v, stredo, e, v stredoamerických a juhoamerických krajinách. Ďakujeme. Ďalšou rečničkou je pani Keller za zelených na minútu. Ďakujem. Ďakujem a chcem ďakovať aj spravodajcovi. Myslím si, že táto správa nie je úplne uspokojivá, pretože tak, ako pán Šolc e, na to poukázal, ukazuje to, že obchod nespolupracuje dobre s rozvojom tak, ako by mal, pretože pod, za týchto podmienok bola uplatnené, bolo uplatnené nariadenie a rozvíjajúce sa krajiny si mohli vybrať, či prijať preferencie pre obchodovanie s EÚ, alebo či podpísať dohodu, aj keď táto dohoda nebola v súlade s ich rozvojovou agendou. Takýto výber, takáto voľba si nemyslím, že je celkom v poriadku. Niektorí z nás v tomto parlamente si myslíme, že sa to podoba vydieraniu a podkopávaniu práva každej spoločnosti na rozvoj. Ekvádor ešte pred Kolumbiou strátil svoje preferenčné výsady. Pani komisárka, pýtam sa vás, či by nebolo možné premyslieť na, na novo obchod a súvislosť s rozvojom, pretože obchod môže veľmi pomôcť rozvoju a v skutočnosti sa tak teraz nedieje. Ďakujeme vám. A teraz pán Atondo na jednu minútu. Ďakujem pekne by som zablahoželal všetkým tým, ktorí sa zúčastňovali na práci pána Šolca. Myslím si, že osoch pre Európu aj pre Ekvádor súvisia práve s týmto nariadením, v ktorom sú zakotvené. Myslím si, že pre Európu pred Európou stojí dôležité rozhodnutie, pretože ako predseda Eurolatu by som rád povedal, že vždy, keď Latinoameričania, alebo čoraz častejšie, keď Latinoameričania sa rozhodujú, pozerajú skôr ponad Atlantik. Aj čo sa týka obchodovania, aj čo sa týka politiky a myslím si, že za toto nesieme aj my zodpovednosť, pretože súčinnosť a spolupráca, kooperácia, ponúkanie rozvojovej pomoci, to je naša agenda A keď e, sa krajiny na nás v týchto veciach prestávajú obracať, ale sa obracajú iným smerom po podporu a pomoc, tak je asi dôležité pre Európu si sa nad tým zamyslieť a takisto pre Ekvádor, ktorý si musí na novo rozmyslieť svoje smerovanie. Ekvádor, Kolumbia a Peru budú mať dohodu z EU, ale tým pádom stratia preferenčné výsady Vítam navrhované nariadenie, ktoré opatrenia o obchodovaní medzi EÚ a Ekvádorom upravuje. Bude to dôležité hlasovanie, ktoré znamená významné rozhodnutia a treba mať istý rámec pre obchodovanie s Ekvádorom, ktoré toto nariadenie e, istým spôsobom prináša. Krajiny andskej komunity, najmä Kolumbia a Peru, sa mali zaviazať k, k tomu, že budú postupne dodržiavať čoraz viac ľudské práva a environmentálne štandardy, predtým, než sa podpíšu takéto dohody. Keď aplikujeme aj na Ekvádor takéto požiadavky, vysielame tým dôležitý signál, signál, že naše obchodné dohody sú pre nás mm, aj istým nástrojom, ako zlepšovať dobrobyt na celom svete a takisto Ekvadorci majú právo na takýto plán, na takúto cestovnú mapu. Ďakujeme. Máme tu už len jedného rečníka, pána Daniela Kaspariho, ktorý sa vyjadri v rámci spontánnej rozpravy na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Kolegovia, kolegyne, spravodajcovi som veľmi vďačný, že prispel k tomu, že môžeme zabezpečiť, že Ekvador si môže zachovať svoje obchodné preferencie a môže čo najskôr e, dôjsť k podpisu tejto zmluvy. Bolo by naozaj hlúpým vtipom, keby krajina, ktorá e, by bola potrestaná, krajina, ktorá ide podpísať zmluvu, bola potrestaná odňatím týchto preferencií. Bol, malo by to naozaj negatívny dopad. Hovorila o tom kolegyňa Keller. A preto výzva smerom k vašej frakcie, ak chceme mať vývoj, nemali by sme e, týchto ľudí poučovať, v týchto krajinách, ale mali by sme sa snažiť rešpektovať, že demokraticky zvolená vláda v danej krajine e, koná e, a väčšiny. Musíme akceptovať e, prijaté rozhodnutia väčšinami. Preto ďakujem, že môžeme o tom tento týždeň hlasovať a teším sa, že vše, spoločne pre všetky národy v Európe a pre Ekvador a Peru môžeme potvrdiť tieto obchodné dohody. Ďakujem. Ďakujeme pánu Kasparimu a teraz má slovo e, ešte raz pani komisárka Malmström. Ďakujem pekne za túto rozpravu. Keďže príjmame toto nariadenie, až kým sa dohoda nedostane do platnosti a účinnosti, e, tieto opatrenia platiť nebudú. To, čo je v nariadení, to istým spôsobom navodí stabilitu. Vyšlo to príslušné signály do obchodných kruhov, ale takisto je to signál pre politické vzťahy, to, že Únia a Ekvádor nastolujú nové, nové úroveň vzťahov, že Európska únia dokáže veľmi rýchlo fungovať a pomáhať pri vykoreňovaní chudoby a celkovej pomoci. Myslím si, že sa nám darí, aby čoskoro vstup vstúpilo do účinnosti táto dohoda, takisto aj ďalšie krajiny sa budú pripájať. Ďakujem spravodajcovi za veľmi dobre odvedenú prácu, pán Šolc, a že mm, INTA, výbor INTA sa tak rýchlo zhostil tejto úlohy. Myslím si, že sa nám podarí odpovedať aj na obavy, ktoré ste tu vyjadrili, pán Keller, e, verím, že obchod môže byť mocným nástrojom pri pomoci krajinám pri ľudských právach a pri vytváraní užších, užších vzťahov potom aj v ďalších a ďalších oblastiach. Toto je moja priorita, aj priorita komisie. Ako viete, dnes vám bol odprezentovaný pracovný program komisie vrátane novej obchodnej stratégie a tento prvok tam je zapracovaný interne v kolegiu komisárov. O tom ďalej budeme hovoriť, ako i s poslankyňami a poslancami tohto parlamentu, takže do konca budúceho roka určite sa dozviete o ďalších stratégiách. Pani predsedajúca, môžem využiť túto príležitosť a zaželať vám veselé Vianoce aj všetkým poslancom a poďakovať za spoluprácu doteraz. Teším sa na spoluprácu v budúcom roku. Ďakujem. Ďakujeme vám, ďakujeme pani komisárka, ale ešte rozprávanie je celkom ukončená. Tak či tak vám ďakujem za vaše blahoželania ešte dostane slovo napokon pán spravodajca, pán Helmut Scholz. Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, vážené poslankyne, poslanci, ďakujem za túto rozpravu. Myslím si, že je čoraz jasnejšie, že je tu túžba po dobrých obchodných vzťahoch medzi Ekvádorom a Európskym parlamentom. Chcem takisto zdôrazniť, že tomu tak nie je vždy, že čas je demokraticky dostatočný, to chcem zdôrazniť, ale obchodné vzťahy, ak majú byť dobré, tak treba ich nastoliť spravodlivým spôsobom. V nasledujúcich mesiacoch budeme mať šancu počas ratifikačného procesu dôkladne preskúmať predloženú dohodu, konkrétne jej dopad na zamestnanosť a kvalitu života miestneho obyvateľstva, na životné prostredie a vo všeobecnosti na stabilitu a na vytvorenie istej, istého etalónu pre celú túto oblasť, tak ako to spomínal pán Kaspari. Dúfam, že komisia prestane interferovať do internej politickej situácie krajín týchto regiónu. Prečo máme sociálno-hospodárskú politiku, ktorá má krédo no, nových možností rozvoja pre obyvateľstvo, ktoré majú byť nástrojom pre tieto krajiny. Ako spravodajca pre ratifikáciu tejto dohody budem pozorne sledovať, či komisia požiada Ekvádor, aj keď nepriamo, zmeniť nejaké svoje právne normy alebo dokonca ústavu, aby mohli európske firmy sa dostať lepšie na jej trh e, vo verejnom obstarávaní a v ďalších súvisiacich okolnostiach. Chcem takisto sa prihovoriť za e, dokument typu cestovnej mapy, ktorý sa tu spomínal v tejto rozprave a treba zabezpečiť, aby to, čo sa dosiahlo v Kolumbii, nebolo na úkor e, obyvateľstva Myslím si, že dohoda s Ekvádorom by mala byť takýmto etalonom pre celý región. Ďakujem. Ďakujeme pekne spravodajcovi, pánu Šolcovi. Rada by som vyjadrila aj ja svoje prianie e, príjemných Vianoc a príjemnej dovolenky pre vás,